Hello everyone. If there are no objections to... Dobre, dobrý deň. Ak nemáte námietky, príjmeme náš program bez ozmien. Verejné vypočutie, pokiaľ ide o dopad endokrinných disruptorov na životné prostredie, ako upraviť príslušné prostredie, sme dostali petíciu v tejto veci a to sa uskutoční 22. marca v štvrtok 9.45. Všetci ste vítaní. V štvrtok 27. marca o druhej bude pracovná skupina alebo workshop výboru, pokiaľ ide o štandardy CO2 pre vozidlá a dodávky po roku 2020. Takisto ste vítaní. Potom je zrušené poobedné zasadnutie. Určité zmeny máme ďalej. Pán Meto Menigati sa pridá k sekretariátu NV od dneška. Vítajte. Dnes máme tlmočenie v 20 jazykoch a zložky k stretnutiu máte ako zvyčajne v jednotlivých aplikáciách a na, naše zasadnutie je aj vysielané web streamingom. Prvý bod programu je návrh spoločného stanoviska pre spoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými krajinami. Pán Dantán je spravodajcom, máte slovo. Ďakujem pekne. Dnes v Európe cestná doprava predstavuje 49 e, prepravy tovarov a kabotáž e, predstavuje 12 na rok 2014. Iné čísla železnica je 18,3 a 6,4 pripadá na e, plavebnú dopravu keď chceme definovať kombinovanú dopravu vo vzťahu k multimodálnej, pokiaľ ide o multimodálnu dopravu, e, je preprava tovarov a kombinovaná doprava je len jedným z typov multimodálnej dopravy a upravuje už smernica 92 a 106 kde komisia pripravuje revíziu. Prečo by sme sa mali zaoberať týmto textom vo výbore EVI? Už preto, pretože nákladná doprava výrazne do, do roku 2050 bude výrazne narastať. Spolu s nárastom obchodu budú naše jednotlivé prepravné trasy prekvitať, pokiaľ ide o prepravu na ťažkých nákladov určité výhody kombinovanej náklady medzi členskými krajinami. Dnes v EU 81 dopravných posunov e, je cezhraničných. To znamená, sú tu prekročenia určitých handicapov, nielen horských masívov, veľké cestné trasy i v mojom regióne pri Alpách železničná dobra, doprava medzi Lyonom a Turínom, tzv. koridor číslo 6. Komisia navrhuje revíziu smernice ku kombinovanej doprave trošku o 20 rokov po jej vstupe do platnosti. Potenciál tejto viacmodálnej dopravy zostáva do veľkej miery e, nevyužitý terminály sú nepostačujúce a smernica má dve slabiny, nedostatočnú implementáciu zo strany členských krajinov, nedostatok právnej jasnosti a takisto na e, nedostatočné kapacity na národných úrovniach, ktoré by umožňovali e, riešiť e, nedostatky. Návrh komisie ide dobrým smerom a umožňuje reagovať na nedostatky. Navrhujem vašemu výboru tri skupiny pozmenujúcich návrhov, pokiaľ ide o zacielené opatrenia po prvé, po druhé zlepšenie účinnosti logistických reťazcov a po tretie e, podpora alternatívnych foriem dopravy a nízkouhlíkových foriem dopravy. Pokiaľ ide o ten prvý bod, komisia chce vytvárať terminály každých 300 km v EÚ. Navrhuje nahradiť túto geografickú logiku prístupom, ktorý zohľadní ekonomický e, potenciál príslušných terminálov. Štáty by mohli mať povinné opatrenia ekonomické i iné, ktoré by ich stimulovali k akcie schopnosti smerom k investíciám do terminálov, do zariadenia, nových technológií, ale tiež školenia pracovníkov. Veľké cezhraničné projekty by mali byť naďalej podporované, hlavne pre horské pásma. Pokiaľ ide o druhý blok, zlepšenie logistických reťazcov, Navrhujem, aby sme v ekonomických opatreniach podporovali technológie, výpočtové technológie, digitalizáciu, aby sa zlepšila účinnosť týchto operácií a znížili ich náklady. Pokiaľ ide o tretí balíček, alternatívne palivá, komisia chce znížiť dopady na životné prostredie pri presunom e, k menej znečistujúcim formám dopravy. To je cieľ i Parížského dohovoru, i celej európskej klimatickej politiky do roku 2030. Pritom nie sú tu priamo stimuly pre nízkouhlíkové technológie, ale táto posledná oblasť je práve dôležitá pre prepravu tovarov, kde ide o využitie až do výšky 90 fosílnych palív. Navrhujem určité stimuly podpory pre biopalivá pre vozidlá s nízkou spotrebu- emisiou uhlíka. Časti sa to týka i kabotáže, kde by sa zjednodušili pravidlá v smernici pre kabotáž, derogácia pre kombinovanú dopravu s cieľom zlepšiť konkurencie schopnosť. V tých pozmenujúcich návrhoch nejde e, o, o Ide o to, aby sa neobchádzali národné pravidlá pre kabotáž. Mnoho aktérov v tejto oblasti sú malými a strednými či mikropodnikmi, kde ide o redukciu čo najnižších administratívnych záťaží pre tieto podniky. Veľmi rád teraz si vypočujem vaše podnety, vaše pozmeňujúce návrhy. Veľmi e, svižne sa stretneme s tieňovými spravodajcami, aby sme pripravili ďalší postup. Ďakujeme pán Danta. A teraz má slovo, majú slovo spravodajcovi. Prvý je pán Tanasescu. Ďakujem. Kolegovia, viete, že znižovanie negatívnych dopadov dopravy to je jeden z hlavných cieľov eh, dopravnej politiky EÚ v máji 2017 bolo tu oznámenie Europe on the Move, kde išlo o dobrý prechod k čistej mobilite pre všetkých, sprevádzanej prvým balíčkom návrhov. Revízia smernice 92.106 EEC o kombinovanej doprave je súčasťou tohoto druhého balíčka Smernica o kombinovanej doprave je jediným právnym nástrojom EÚ, ktorý upravuje stimuly, ktoré by umožnili e, prechod k doprave s nízkym rozsahom emisí. Ide o to, aby táto doprava bola konkurencieschopná e, k diaľkovej nákladnej doprave, aby sa prechádzalo e, od cestnej dopravy k iným modalitám dopravy. Kombinovaná doprava môže riešiť negatívny dopad dopravy. Avšak potrebujeme silnejšie opatrenia, aby sme kombinovali dopravy v Európe. Vítame návrh komisie, pretože poskytuje uniformnú implementáciu na úrovni členských krajín. Návrh komisie tiež zohľadňuje rozšírenie ekonomickej podpory na všetky modálne kombinácie Chcem poďakovať spravodajcovi za jeho správu. Vítame jeho prístup s cieľom posunu od geografických e, e, kritérií k tvorbe terminálov, pretože sa nezohľadňujú špecifické prekážky daných regiónov či reality tokov dopravy. Záverom verím, že táto smernica musí byť v súbehu s existujúcou legislatívou, hlavne v oblasti dopravy, energetiky, životného prostredia a zdravia. Predložím množstvo pozmenujúcich návrhov a verím, že kolegovia sa so mnou zhodnú. Ďakujeme teraz pán Torvalds. Ďakujem. Ďakujem pánu Dantánovi, že vyzdvihol nevyužité potenciály v tejto oblasti, v tomto sektore, aby sme plnili ciele Parížského dohovoru. Preto sa zameriame na využitie e, faktoru e, uhlíkovej spotreby a riešiť e, jednotlivé vypeté situácie Pripravujúc na túto diskusiu som si prečítal správu, ktorú poskytla komisia na pozadie tejto témy a myslím si, že som pochopil čosi, nad čím som sa doteraz nezamýšľal. Ak sa pozrieme na systém kombinovanej dopravy z väčšieho pohľadu, tak vidíme, že kombinovaná doprava pokiaľ ide o ekologický pohľad, závisí od dvoch e, európskych dôležitých e, trajektórií, to je Rín a Dunaj. A jednotlivé e, prímorské oblasti spájane. Ak, ak tieto, tieto oblasti nebudú dobre spolupracovať s existujúcou železničnou štruktúrou, už tak potom tie veci sa nebudú sklbené. Preto je tu posun e, na cesty k cestnej doprave, kde naozaj sme konfrontovaní s problémami. Ak sa však pozrieme k, k tomu presunu, tak povediac, na pneumatiky, je tu jedna vývojová tendencia za posledné roky, ak sa pozrieme na e, obdobie, kedy ja som bol malý napríklad, každá spoločnosť vtedy e, fungovala na báze veľkého e, skladu. A presuny do tohto sklady neboli veľmi podčasovým tlakom, pretože ten sklad mal veľké kapacity. Od ekonomickej krízy v 90. rokoch či v roku 2007 možno vidieť jasne, u tých spoločností, u tých operátorov, že sa zbavili skladov a tým potom z, ek, z, efektívnili tie logistické systémy e, a zosúladili ich časovo. Ak potrebujem nejakú súčiastku do vozidla, tak pôjdem k lokálnemu dílerovi, ten napíše e-mail logistickému centru, v veľkej vzdialenosti, stovky či tisíc kilometrov a moja súčiastka príde lietadlom či inou formou dopravy. A práve, že je tu tá kritická časová zložka, príde to vlastne e, cestnou dopravou. Ak by sme vedeli riadiť veci inak z tých, od tohto skladového princípu, E, nespravíme veľký rozdiel. Problém ako taký je veľmi zaujímavý a veľmi rád popracujem na tejto téme so spravodajcami. Ďakujem. Ďakujeme pánu Torvalcovi. Ďalší tieňoví prítomní nie sú. Pýtam sa, či snáď niekto iný by sa chcel vyjadriť v diskusii. E, ak nie, poprosím pána Santa Mata z e, komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem tiež spravodajcovi za návrh tohoto stanoviska. Hneď na úvod poviem, že veľká väčšina pozmenujúcich návrhov ide smerom k tomu, čo sa my snažíme dosiahnuť týmto návrhom. Vyjasňujú vlastne návrh komisie. Pokiaľ ide o tri hlavné témy, ktoré tu zazneli, pokiaľ ide o kabotáž, e, interpretácia e, u komisie je rovnaká, že tá výnimka by sa mala týkať len cezhraničných kombinovaných dopráv, Pokiaľ ide o jednotlivé stimuly k smerom k čistým vozidlám, v zásade podporujeme túto myšlienku, avšak asi by bolo ťažšie a museli by sme sa pozrieť na to, ako toto možno zapracovať do tohto návrhu, ktorý má iný cieľ, kde ide o skôr minimalizovanie využitia cestnej dopravy na riešenie e, otázky e, cestných zápch Určite možno nájsť myšlienky na podporu využitie e, čistejších vozidiel. A tretí hlavný aspekt vyzdvihnutý v rámci tých tých 300 kilometrov a teda terminály po každých 300 kilometrov. My súhlasíme, že tu treba mať určitú flexibilitu, určitú všeobecnú indikáciu cieľ, keď okolnosti e, tento, takúto investíciu neopodstatnia, súhlasíme, že by sa to nemalo riešiť takto. E, Zopár e, rýchlych poznámok ku konkrétnym pozmeňujúcim návrhom, ktoré podľa nás by mohli byť problematické, pokiaľ ide o otázku najbližšieho vhodného terminálu pokiaľ ide o kritéria na jeho identifikáciu, v návrhu v článku 1, odsek 3, 1.1.3, máme kritéria a bolo by dobre, aby by zostali v hlavnom texte a nie v delegovaných či implementovaných aktoch. Pokiaľ ide o otázku povinného prijímania zo strany členských krajín, využitia najbližšieho terminálu. Nuž tak toto by naozaj bolo vítané zo strany priemyslu, avšak mohlo by to byť zložité na schvaľovanie v rade. Ďalší aspekt sa týka štátnej pomoci. Plnenie pravidel štátnych e, subvencií by sa mali zabezpečiť v každom prípade. Bolo by veľmi zložité zapracovať do návrhu výnimku z povinnosti informovať, pretože e, pravidla pre štátnu pomoc sa aplikujú horizontálne, takže si nemyslíme, že by bolo možné zapracovať špecifický predpis práve tu. Záverom je tu odkaz v pozmeňujúcom návrhu 3, kde ide pracovné podmienky e, je pri jednotlivých e, modalitách. Sú tu momentálne negociované pravidla pre cestnú dopravu. Harmonizácia medzi jednotlivými modalitami však momentálne nie je predmetou rokovania a pokiaľ ide pozmeňujúci návrh 19, či je možné pozrieť sa na znenie, my súhlasíme s tým, že komisia musí e, si plniť úlohu strážcu zmluv. Treba však posudzovať i to, že komisia je zodpovedná za implementáciu smernice, takže toto je skôr v zodpovednosti členských krajín. Otázka znenia, ktorú možno asi upraviť. Myslím, že to je na teraz všetko a samozrejme rád zodpoviem akékoľvek ďalšie otázky. Ďakujem pekne. A teraz pán Dantán, chce ešte niečo na záver doplniť? Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som si veľmi dobre vypočul názory dvoch kolegov, ktorí sa vyjadrili no a myslím, že sa nám podarí odviesť dobrú prácu. No a veľmi dobre som si vypočul tiež stanovisko komisie, O tom treba ďalej diskutovať, ale v každom prípade my, sa, my sme tu na to, aby sme navrhovali legislatívu a nie riadili sa listom komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. To je náš prvý bod dnešného programu. Lehota na prekladanie pozmeňujúceho návrhu je 11. apríla o 11.00 a 16. a 17. mája sa bude hlasovať na výbore. A teraz ďalší bod je výmena názorov s komisiou o čistení komunálnych odpadových pôd. Za komisiu je tu pani Manfredy, takže pán Matiáš Malgaj, vedúci oddelenia. No a na úvod dostanete slovo na približne 10 minút a potom dostanú slovo poslanci, aby mohli položiť svoje otázky. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som vám rád poďakoval aj všetkým poslancom za záujem o túto prácu, hlavne o tú prácu, ktorú vám predstavím ja mám krátku prezentáciu, ktorá ukazuje plnenie smernice, dopad, ktorý to má na životné prostredie, o tom, eh, ako zaistíme implementáciu a, a plnenie. A samozrejme prezentujem na záver závery. Dobre, možno na úvod eh, ja vysvetlím pár vecí pre tých, eh, ktorí nepoznajú tento nástroj až, až tak dobre. Používame ekvivalent populácie, tam patrí nielen len kde odpadová voda, ale tiež priemyselné ciele v mestách a, a obce, aké e, poditvoria, no a zaoberáme sa všetkými obcami, ktoré majú viac ako 2000 e, obyvateľov, majú napojenie, no a je tu ďalšie ešte pojmy, hlavne sekundárne čistenie a potom prísnejšie čistenie. E, to je v prípadoch, keď treba lepšie odstraňovať niektoré látky. No a my nepoužívame e, pojmy ako Európska 15, 30 a tak ďalej, ale v tomto kontexte, pretože máme rôzne lehoty, takže hovoríme o skupine krajín, poradí, ako vstupovali do Európskej únie, pretože má to dopady na to, kedy im vzniknú povinnosti zo smernice. Nedávno komisia zverejnila 9. Implement- správu o implementácii po 16 rokoch od prvej správy. No a by ste mali predstavu o rozsahu tohto opatrenia. Týka sa to 23 tisícov obcí, aglomerácií a mestských území. Smení sa týka približne 600 miliónov toho ekvivalentu populácie a to znamená a patrí sem 580 veľkých miesto. No a dva najdôležitejšie pojmy, o ktorých musím hovoriť teraz. Vidíte to pred sebou. Sú dva spôsoby, ako vníma to, ako sa implementuje smernica. V tej hornej tabulke e, vidíte mieru plnenia podľa právnej metodológie, ktorú používame a ktorú hovoril aj dvor, súdny dvor, čo znamená vlastne úplne implementá, implementáciu e, smernice a aglomerácia v niektorých e, aspektoch e, zlyháva, tak je to nula a keď je to všetko, tak je to 100%. No a tu vidíme obrázok, kde tie krajiny, kde smernica platí už dlho, dosahu, takmer 100% implementácie z hľadiska zachytávania alebo zberu odpadovej vody, ale miera plnenia, čo sa týka sekundárneho alebo prísnejšieho čistenia. No a krajiny, kde tá smernica platí relatívne krátko, vidíme, že ešte veľmi veľa treba urobiť, hlavne čo sa týka prísnejšieho, dôkladnejšieho čistenia. No a v tej tabulke nižšie ukazujeme, čo sa robí, nie len to právne plnenie, ale keď chceme vyjadriť percento vody, ktoré sa zhromažďuje a čistí, takže čísla ukazujú, že ciele ešte nie sú dosiahnuté, ukazuje sa lepší obraz v viacerých oblastiach, o väčšine oblastí e, aplikácie, ale stále tej európskej 13. Tá miera je veľmi nízka. Ďalší spôsob, no a sa ospravedlňujem, neskôr vám to môžeme rozdať, ale ďalšia, ďalší spôsob vnímania, to, čo som práve vysvetlil, je ukázať distribúciu, no a na ľavej strane vidíte, že to modré je, modrá farba je dobrá, to znamená všetky krajiny, kde sa smernica uplatňuje takmer na 100% hľadiska zberu, no a na pravej strane to, čo je, to, čo bolo v tej dolnej tabulke, a kde má oveľa komplikovanejší obraz, pretože tu už sa zaoberáme samotným čistením. No a na tomto grafe vidíme trendy za údajov, ktoré zhromažďujeme, no a vyplýva z toho, že situácia sa zlepšuje, a vidíme od tej dolnej spodnej krivky, že Európska 13, e, kde ten statický obraz možno nie je taký dobrý, pretože tí dynamicky odvedli veľa práce, budovania infraštruktúry a zberu vody. Tu vidíme ten rozsah tých zmien, ktoré e, museli vykonať tieto krajiny. No a uvidím tiež niečo pre tých, ktorí možno chcú sa detailne zaoberať všetkými elementami správy. Tak eh, vidíte, že trendy ne, nedanej správy trochu eh, klesli, ale to je z dôvodu lepších údajov, ktoré dostávame, pretože sa nám podarilo, aby nám všetky krajiny dali eh, údaje a informácie, takže máme kompletnejší obraz. No a možno najdôležitejšia časť toho, prečo to robíme, je pozitívny dopad, ktorý má smernica na životné prostredie a tiež na zdravie. My sme sa rozhodli ukázať vám dve, dva rôzne spôsoby vnímania. Hore vidíte zlepšovania, zlepšovanie kvality vody v Európe, tiež kvôli žitkovej vode, ktorú máme v Európe. No a záverom, a náš záver je, že smernica o čistení odpadových vôd prispela e, k zlepšeniu kvality užitkovej vody. No a dolu vidíme e, výrazné zníženie e, niečo, čo nazývam biological oxygen demand, to znamená úroveň organického znečistenia. Takže Kľúčový záver je, že smernica za ostatné 20 ročia výrazne prispela k zlepšeniu kvality európskych riek a vôd. Dôležitý je nie len pozitívny dopad na životné prostredie a zdravie, ale tiež príspevok k celkovému trendu obehového hospodárstva, opätovného využitia toho, ešte použiteľný materiál, takže my sme odstránili eh, zlé dopady vývin a kontaminácie. No a súčasne smernica a systém čistenia vôd prispieva k zachytávaniu živín, ako mnohí viete, tak fosfor je dôležitý materiál, jeho zachytávanie je dôležitý vlastný zdroj v Európskej únii. Vidíme tiež, že mnohé krajiny opätovne využívajú čistenú odpadovú vodu, ale to je predmet iného legislatívneho aktu. Ďalším dôležitým aspektom, ktorý vidíte v našej správe, je, že my sa zaoberáme tiež potrebnými investíciami krajiny nám podali informácie o tom, aké investície sú ešte potrebné na jednej strane do infraštruktúry a na druhej strane do údržby a renovácie in- existujúcej infraštruktúry. Vidíme tu zaujímavé trendy. Poprvé, ako vidíte, tak eh, viac ako 25 miliárd investícií za jeden rok sa očakáva v budúcej, v blízkej budúcnosti. No a čo je tiež logický trend, medzi investícií do novej infraštruktúry. Aj dominantnejšie je to v e, Európskej 13, Európskej 15, 15 to je lepšie, pretože investície idú na renováciu infraštruktúry. Ďalej dôležitý príspevok financovania EÚ. V všetkých týchto investíciách, ako vidíte, tak momentálne krajiny predpokladajú 26 spolufinancovania. Tomu sa budeme musieť veľmi intenzívne venovať v diskusiách o rozpočte, ale možno bolo dobre povedať, že v súčasnom programovacom období v roku 2014-2020 10 miliard eur sa mali preinvestovať do projektov čistenia odpadových vôd. Či to je zaujímavá vec. Zahrňa to tiež technickú pomoc cez Jasper, sa Jasne uznávame dôležité výzvy, ktoré musia krajiny prekonať a, a úzko s nimi spolupracujeme, aby sme im pomohli splniť túto výzvu a využiť prospech, ktorý z toho vyplýva. No a čo robíme v praxi? Sústreďme sa na krajiny s najväčšími problémami, s nízkou úrovňou implementácie, spolupracujeme s kolegami na komisii, hlavne s tými, ktorí zodpovedajú za koheznú politiku, tiež spolupracujeme s inými inštitúciami OECD, Svetovou bankou, ktorí pracujú e, v teréne tak, aby po zaistení ten potrebný dopad. No a na záver, e, tí z nás, ktorí sa tým už dlhšie zaoberáme, sú tu pozitívne trendy a dobré novinky, ale keď sa zaoberáte do tému len odnes, tak ste sa divíte, ako je možné, že sú také obrovské rozdiely implementácií. No a komisia sa teraz zaoberá a plánuje na budúce roky spoluprácu s členskými štátmi, tak aby sa zaistilo, že budú využívať všetky hody s najoptimálnejšími investíciami a to bude mať ďalšie pozitívne dopady na kvalitu vôd, a životné prostredie. No a to je spojené tiež s implementáciou udržateľného cieľa rozvoja 6O, čistení vôd, no a komisia tiež začala hodnotiace, hodnotiace opatrenie momentálne, vykonávajú verejné konzultácie. My sa veľmi tešíme na zhromaždenie dôkazov, tak aby sme mohli lepšie pokračovať v implementácii. Ďakujem za pozornosť. No a samozrejme rád zodpoviem všetky o vaše otázky. Ďakujem pekne a kolegovia, teraz dostanete slovo. Máte, má niekto nejaké otázky? Prvou rečničkou je pani Jetemeky. Áno, ďakujem pekne. Mám jednu otázku. Správa komisie nehovorí o probléme reziduálnych látok z liekov v, vo vodách, čo je zdrojom environmentálneho znečistenia. O tejto veci sa hovorilo tiež v kontexte stratégie antimikrobiálnej rezistencie. Zahľadom na koherentnosť politiky a prebiehajúci refit, ja by som rada vedela, čo robí komisia tejto otázke. Ďakujem pekne, pán Dantán. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať spravodajcovi za jeho prezentáciu. Myslím, že tu je dobrá vízia o e, dynamike a prínosoch, ktoré prináša táto smernica. Ja by som chcel upozorniť na problém vnímania verejnej mienky. V priebehu posledných 30 rokoch e, sme prestali meniť, alebo neustále meníme teplomery, pretože sa menia, mení technológia, spôsoby merania, no a tak dostávame, alebo budeme teplomery, ktoré spresňujú meranie. Ale verejnosť môže mať dojem, že napriek všetkým investíciám sa táto vec nevyvíja dostatočne rýchlo. Takže myslím, že je veľmi dôležité pravidelne publikovať tri barometry, ktoré existujú, pretože tie idú rovnakým smerom a jasne ukazujú, že investície v oblasti životného prostredia si vyžadujú čas na to, aby priniesli nejaké výsledky. No a keď meriame dopady na životné prostredie, vidíme, že niekedy treba 5 až 10 rokov predtým, než životné prostredie, ktoré bolo zničené, začne sa zlepšovať vďaka našej práci. Takže ja myslím, že verejná mienka veľmi pozorne sleduje problematiku vody je veľmi dôležité, aby všetci na európskej úrovni sme zlepšili našu komunikáciu v tejto veci. Treba ešte veľa urobiť. Ja súhlasím s predchádzajúcou rečničkou. Máme pred sebou eh, veľmi veľa práce k tým zbytkovým množstvám eh, liekových alebo liečiv vo vode. Eh, a čo sa týka hormónov, ten problém je veľmi veľký. Je to náročné na odstránenie, vyžaduje si to veľa času, peňazí a treba ešte, aby vedci a technici pracovali na technológiách, ktoré nám umožňujú vyriešiť tento problém. Ďakujem pekne. Teraz pán Pedičíny. Ďakujem. Vypočuli sme si komisiu eh, Teší nás výsledok, ktorý sme si práve e, potešili, že je tam naozaj hmatateľné zlepšenie na základe tejto smernice. Ale e, v Taliansku registrujeme e, značné oneskorenie, pretože dnes ešte bežia tri konania pre porušenie a Týka sa to eh, hlavne aglomerátov, mestských aglomerátov bez eh, vlastne možností eh, čistiť odpadové vody. Občania v Taliansku teda platia za tieto služby, ale tie sa nevykonávajú, neexistujú. Eh, ISPRA eh, oznamuje, eh, že kály, ktoré sa takto získavajú, sa do veľkej miery ani nevyužívajú na výživu pôd. Sú presúvané priamo na skládky, a to e, vedie k plitvaniu, ktoré je negatívne pre e, občanov, aj to je negatívny postup, pokiaľ ide o spravovanie e, odpadov. Potrebujeme teda prísnejšie opatrenia, pokiaľ ide o kali z druhotného čistenia odpadových vôd a treba sa tiež sústrediť viac na kontroly a takisto aj za príjmanie od zodpovednosti e, voči regionálnym a miestnym orgánom, ktoré si neplnia povinnosti. Pani Šrajer-Pierik. Ďakujem pekne, predsednička. Ja mám rovnakú otázku ako prvý rečník. Pred nejakým časom som sa sama zúčastnila konferencie, kde je o vodohospodárske podniky v Holandsku a išlo tam o problém antibiotík, odpady z nemocnice, bezpečný lekársky odpad, zdravotnícky odpad. A o tom sa tu vôbec nehovorí, o tom som ja sa dopočula rada viacej. My sa zaoberáme touto tému, zaoberáme sa pozmeňujúcimi návrhmi. Posledný rečník hovoril o umelých hnojivách a tak ďalej. No a to je presne ten pozmúci návrh, ktorý som ja predložila naposledy, keď sme sa zaobrali touto témou. Vy všetci ste hlasovali proti. Ale aj vodohospodárske podniky povedali, že to nemôžeme podporiť. Ale to je presne to riešenie, to by bolo to riešenie pre tento problém. Ja by som, mňa by zaujímalo, a komisia, mohla by ste nám pripomenúť, ako to spolu súvisí. No, ako to vyzerá v mnohých, prípad, v mnohých výboroch, hovoríme o vode. No a v parlamente sa snažíme nájsť riešenia. Čistá voda, to je veľmi dôležité. No a niekedy nevieme celkom presne, čím sa zaoberáme. Preto som chcela hovoriť o tomto bode. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Grostet. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja mám rovnaké obavy ako tie, ktoré vyjadril môj kolega Michel Dantán. Ja by som chcel položiť komisie otázku. Existuje istý počet eh, úloh, ktoré treba plniť, eh, ale nejaký uspokojivý dostatočný stav kvality vody v nejakej rieke neznamená, že neobsahuje toxické látky. Takže otázku, ktorú ja chcem položiť eh, Európskej komisii. Až doteraz sme nezohľadňovali štúdie o toxikológii. Dá sa povedať, že tá rieka, všetko, čo sme urobili, je dobré, pretože sa obnovila biodiverzita, ale keď sa následne zanalizuje tá biodiverzita, tak si uvedomíme, že Existujú tam ešte mnohé problémy z hľadiska obsahu toxických látok, problém, tu stále problém obsahu hormónov a endokrinných disruptorov. No a je štúdie povinnosti, ktoré sú dôležité pre E, zdravotnícky odpad, je dôležité zapojiť ich aj do štúdií toxikologických, pretože práve tieto vytvárajú veľké problémy a môžu mať vážne následky pre všetky e, druhých živočíchov, vrátane človeka. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsedkynia. Ďakujem pekne, pán Poc. E, ďakujem, pani predsednička. Jednu stručnú otázku. Aké opatrenia chce komisia navrhnúť alebo má na mysli pre riešenie otázky ukladania čistiarenských e, kálov? Hovoríme tu o endokrinných disruptoroch, antibiotikách, ťažkých kovoch v tom prípade celý cyklus e, končí práve v čistiarenských e, kaloch a veľká e, časť členských štátov si s tým nevie rady celkom. Takže aká je vaša odpoveď? Thank you very much. And if I may add a question. Ďakujem pekne, aby som chcela tiež ešte doplniť jednu otázku. Uh, čo by mali urobiť zaostávajúce členské štáty, aby e, dobehli tie ostatné, a pokiaľ ide o tie najdôležitejšie parametre špecifikované v e, smernici o e, upravení komunálnych vôd. Mohla by komisia presnejšie špecifikovať, ktoré kroky by bolo najdôležitejšie učiniť? Ďakujem. Pán Malgaj, máte slovo. <clears throat> Um, uh, Ďakujem vám pekne, všetko sú to veľmi relevantné otázky. Ja ich združím. A, potom to bude záležiť od vás, pani predsednička, či bude môcť na ne všetky zareagovať, pokiaľ ide o tú e, verejnú mienku a dlhšie teda zaostávanie a pohľad e, koherentnejším e, spôsobom. Myslím, že ste to veľmi dobre vystihli. Máme tu e, časkosti, ťažkosti v prípade vykazovania, že máme dočinenia s 20-ročným nástrojom, ale budeme sa tým zaoberať. A moji kolegovia teda pravdepodobne sa zaoberajú na sú súvisiace s manažmentom e, vodných tokov. Smernica o čistení komunálnych odpadových vôd bola pôvodne jednoduchým nástrojom, Podarilo sa väčšinu e, e, prvých vôd v Európe vďaka nej e, čistiť. Potom však došlo k viacerým zmenám. Rámcová smernica o vodách sa prijala. To znamená, že potrebujeme trochu zosúľadiť celkový prístup jasné pravidla týkajúce sa kontaminantov Členské štáty by e, sa mali e, zaberať e, celkovým stavom, celkovým výsledkom, kvalitou a dobrým environmentálnym štandardom svojich riek vo všeobecnosti. Takže do určitej miery by sa očakávalo, aby príjmali opatrenia, ktoré idú nad rámec tohto pomerne jednoduchého nástroja. hodnotíme tento nástroj práve preto, chceme zistiť, eh, či je vhodná pre svoje účely, či dokáže eh, robiť, eh, teda dokáza to zlepšenie na konci celého reťazca a potom budem odpovedať aj k tým otázkam týkajúcim sa toxikológie, aj chemických látok. Teda pýtame sa toho, či je možné urobiť viac tu musím úprimne povedať, e, už sme videli, e, aký malý je e, ten podiel ktoré to, ďalšieho spracovávania či čistenia. Je to spojené s pomerne veľkými finančnými nákladmi, takže kto by to mal uh, platiť tí, ktorí využívajú komunálne vody, alebo tí, ktorí kupujú lieky, ktoré vlastne, ktorých rezidua vlastne e, sa dostávajú do vôd. E, komisia momentálne e, pracuje na svojej stratégii pre liečiva, ktorá vychádza z našej práce z roku 2013, kedy sme pracovali na revízii našej legislatívy pre vody a ja dúfame, že naše vnútorné diskusie povedú k prijatiu tohto dokumentu. Zoberáme sa tu e, tým e, práve, čo sa deje s reziduami liečiv v sladkých vodách a ako najefektívnejšie s tým narábať Diskutujeme samozrejme o náhradách, o využívaní menej e, e, škodlivých látok. E, potom sa diskutuje aj o tom, kto by mal platiť užívateľia týchto produktov a či technicky je možné čistenie alebo nie. Spomenuli ste aj starnúcu spomočnosť. Trend, ktorý tu vnímame, je, že práve používanie liekov bude sa zvyšovať, neznižovať oproti aktuálnym úrovniam. Takže to je jedna skupina a potom e, vám e, e, ďakujem za vaše uznanie toho, že tu došlo k matateľnému pokroku. Spomenula sa aj otázka kalov vo viacerých členských štátoch. Veľmi sa obávame postupu, kedy sa tieto kaly dostávajú na skladky. To určite nie je v súlade s postupmi, ktoré si tu želáme. Máme tu samozrejme stanovené ale aj určité e, kritéria kvality pre e, kali. A treba teraz zabezpečiť, zaoberať sa tým, čo treba zabezpečiť, aby sa kali dali využívať e, za teda ďalšími účelmi. Napríklad v prípade mikroplastov je tu práve tento problém, že kali ich obsahujú do určitej miery, takže súvisí to s rôznymi otázkami. Je to v našom záujme pracovať na tejto téme, aj tak robíme, ale je to naozaj komplexná téma. A k tej konkrétnej otázke porušení v niektorých starších členských štátoch. Áno, žiaľ, máme e, väčší e, počet e, porušení. Snažím sa s týmito krajinami priamo pracovať, ale napokon niekedy nám neostane nič iné než súdna cesta. Chceme byť, nemôžeme byť spojení s každou regionálnou vládou, to si nemôžeme dovoliť a preto dúfame, že naše kombinované úsilie pomáhať vládam a Eh, pomáhať pri eh, teda eh, tých právnych postupoch, že sa nám podarí dospieť k pozitívnemu vývoju. A čo sa tu dá robiť? Dôležité je, ako je zorganizovaná vláda v mnohých prípadoch. E, sú investície jednoduchšie, keď e, sú tu e, menšie entity, ktoré vytvárajú svoje plány, ale často týmto chýba know-how, takže dôležité je, ako, je, ako vyzerajú štruktúry v jednotlivých krajinách. My sme tu úplne neutrálni, ale centrálna vláda by mala malým poskytovateľom, malým komunám a regionom pomáhať. Takže čo robíme v prípade konania pre porušenie? Väčšinou trváme a hlavne v poslednom období na dôvery e, hodnom e, masterpláne, aby sa tam teda vláda zaoberala tým, kto je zodpovedný e, za správny postup, kde sú zdroje, odkiaľ majú pochádzať, či z európskych prostriedkov, z daní, z iných medzinárodných opatrení. A dúfame, že takto sa nám podarí dopracovať k lepším výsledkom. Dúfam, že som zodpovedal na väčšinu otázok. Ešte k otázke koherentnosti spolupráce medzi rôznymi výbormi a tým, ako je zorganizovaná práca komisia. Je to komplexné. Snažíme sa zachovať si tento celistvý pohľad, ale niekedy samozrejme mi uniknú diskusie na niektoré témy, ako v prípade v súvislosti s hnojivami. Tam budeme odpovedať písomne. Ale o čo sa snažíme je, úzko spolupracovať, eh, pokiaľ ide o všetky eh, prepojené eh, nástroje. Máme tu smernicu o pitnej vode, ktorá sa čoskoro dostane na vaše stoly. Budeme sa zaoberať aj kontamináciou E, e, e, zdrojov, takže nezaberáme sa len kvalitou na konci, keď voda tečisko utíka, ale zaberáme sa aj s odpovednosťou centrálnej vlády, operátorov. Chceme podchytiť rizika už pri zdroji a veríme, že aj toto povedie ku koherentnejšiemu pohľadu na vec, k lepšej podpore poľnohospodárstva aký typ e, priemyselných e, emisí aj v prípade dodržiavania pravidel očakávame, ak sa nájdú vo vode veci, ktoré by tam nemali byť, e, čo treba lepšie kontrolovať, ako podchytiť zdroje znečistenia. Dúfam, že som zareagoval na všetky otázky a rád vám zodpoviem ešte na ďalšie, pokiaľ sa to nepodarilo. Áno, je tu jedna otázka, pani Šejk Pirik. Ďakujem. Ďakujem komisii za jej vysvetlenie, avšak pokiaľ ide o e, Kali, zaujímalo by ma, čo sa deje s e, s ich využitím, ak sa teda používajú v pomodlstve v e, časti, e, ktorá sa zaoberá živočišnú produkciou. Ak je to v poriadku, e, rád by som odpovedal písomne, aby som mohol konzultovať jednotlivé zložky, ktoré sú príslušné. Ďakujem veľmi pekne. Týmto by sme ukončili výmenu názorov s Komisiou o čistení komunálnych odpadových vod. Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu na našom programe. Ide opäť o výmenu názorov s komisiou, tentokrát o opatreniach EÚ na zlepšenie dodržiavania právnych predpisov v oblasti e, životného prostredia a správy veci e, verejných. E, pán Robert Konrad, z eh, DG eh, Environment. Máte slovo ako prvý a potom budú mať eh, slovo poslanci, ktorí by mali záujem vám položiť otázky. Takže pán Konrad, ďakujem pekne. Pani predsednička, Ďakujem za možnosť predstavenia akčného plánu komisie ktorý bol e, prijatý 18. januára. Balíček, ktorý bol prijatý v januári, pozostáva z oznámenia pracovného dokumentu komisie, rozhodnutia, ktoré ustanovuje novú expertnú skupinu komisie, hlavnou intervenčnou logikou tohto palička je, e, že na základe mnohých rokov e, našich skúseností e, s nedostatočnou implementáciou aj opierajúca o prácu akademickej obce, sme identifikovali, že na to, aby sme tu mali dostatočné dodržiavanie, potrebujeme tu tri prvky vytvoriť, e, podporovať dodržiavanie týka sa toho aktivít ako informovania, transparentnosti, e, umožňovania financovania. Potom je to dôležitý prvok inšpekcií a kontrol. A napokon dôležitý je prvok vymáhania. Aby sme lepšie ilustrovali všetky tieto typy e, postupové reakcií, vidíme, e, že tí, majú povinnosti v oblasti životného prostredia, e, tu máme všetko od šampiónov až po oportunistov, či dokonca tých, ktorí porušujú zákony. A sú teda rôzne spôsoby, ako takéto typy správania, ako na ne reagovať je to e, od e, opatrení, ktoré odmenujú, zainteresovajú, umožňujú, vzdelávajú, kontrolujú až teda po vymáhanie. A my sa v našom balíčku snažíme e, riešiť celé toto spektrum, aby sme docelili najlepšie možné odpovede uvedomujeme si, a aj revízia o environmentálnej implementácii to odráža, že e, mechanizmy, e, slabé mechanizmy dodržiavania e, vedú k slabému dodržiavaniu k implementácii v oblasti legislatívy týkajúcej sa životného prostredia v členských štátoch. Implementácia sa neprediskutováva nejakým synergickým spôsobom. E, vzniká teda žiadosť vytvoriť platformu na vysokej úrovni, ktorá by umožnila expertné výmeny. A tiež je tu dôraz na to, aby viacerí experti spolupracovali Naozaj e, ide o inšpektorov, e, o praktikov v teréne. A teda rôzne typy e, inšpektorov, kontrolujúcich jednotlivé aspekty, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. A potom eh, hovoríme aj o polícii, o prokurátoroch, aj v súdcoch. Všetky tieto zainteresované strany sú súčasťou teda reťazca eh, eh, dodržiavania a s nimi všetkými už dlhé roky spolupracujeme v rámci viacerých iniciatív a Snažíme sa teda eh, toto všetko obsiahnuť aj eh, v tomto našom najnovšom návrhu a eh, bude sa ich týkať táto naša platforma, ktorá im umožní lepšie navzájom spolupracovať, vymieňať si informácie systematickejším spôsobom. Ďalšia vec, ktorú sme identifikovali, je, že zdieľanie informácií a vedomostí bolo veľmi často subštandardné Chceme to teda posilniť. Tiež e, sme zaznamenali, že vedenie zo strany EÚ je tiež často nedostatočné, e, že ho treba zlepšiť, obzvlášť v určitých e, sektoroch. A tu je viacero praktických víziev, s ktorými sa v členských štátoch stretávajú a tým e, to sa budeme e, venovať e, v veľmi presných dokumentoch. A napokon dôležité je aj vyvinúť, teda obsiahnuť vývoj, ktorý je rýchly. V tejto súvislosti vidíme, že veľmi veľa nových technológií je dôležitých pre správne vymáhanie v rôznych, pokryť rôzne fázy um, od kontroly až uh, po uh, mapy, ktoré by boli priateľské pre užívateľov, možnosti zdieľania informácií. Takže uh, keď sme toto všetko sa snažili rozdeliť do jednotlivých akcií, krokov, tých je napokon 9. Vidíme eh, na tejto infografike, že títo sa snažia venovať tým hlavným výzvam, ktoré som pre chvíľu spomenul. Začníme od toho pravého rohu, kde eh, o najlepšie využitie kapacít na úrovni EÚ. Ako viete, úspešne realizujeme program Copernicus. Výzvou je schopnosť čerpať ten program. Taktiež chceme členským krajinám poskytnúť lepší feedback. Vypracovávame rámec posudzovania, kde budú hlavné indikátory, kde môžeme evaluovať členské krajiny. Plánujeme tiež mať určité podporovanie, pokiaľ ide o plnenie v vidieckých oblastiach. To sú dobré skúsenosti vo vidieckých oblastiach Tiež bojujeme v boji proti eh, zločinnosti, pokiaľ ide o eh, eh, flóru a faunu, boj proti environmentálnym zločinom a ďalšie mož, možné porušenia. porušenia. Samozrejme, distribúcia vedomostí je veľmi dôležitá. Naozaj chceme uľahčovať vzdielanie dobrých skúseností, referenčných materiáloch, financovanie. Takisto dúfajme vytvorenie širšieho portálu na úrovni EÚ. Ďalej potom vidíme povzbudzovanie v profesionálnom vzdelávaní. Mnohí účastníci tvrdia, že treba naozaj identifikovať e, školiace potreby a zlepšiť e, spoluprácu pre jednotlivých pracovníkov a poskytovať jej určitý tréning na národnej a úrovni, EU. Chceme tiež pomáhať e, v spájaní síl, ako som už spomínal na úvod, Sem patrí i rozmiestňovanie expertízy naprieč EÚ e, spoločnými krokmi používanie nástrojov peer-to-peer. -peer. Ďalej tu máme technické pomoc, pokiaľ ide o zariadenia na spravovanie odpadu pri ťažobných činnostiach. Jedna z podstatných častí je príležitosť pre občanov a miestných aktérov, aby tu bol feedback, aby mohli podávať sťažnosti, keď majú možnosť, keď majú podozrenie, že čosi nie je v poriadku. Tu naozaj pôjde o dokumentáciu k dobrým skúsenostiam na úrovni členských krajín, vrátanie spolupráce s členskými krajinami, aby sa e, vymieniali dobré skúsenosti k tým mechanizmom. Toto je tých 9 akcií, ktoré chceme implementovať v priebehu roku 2018 2019. Pustili sme taktiež ktorá bude riadiť plnenie vládnych krokov a tešilo nás, že členské krajiny túto výzvu prijal, prijali a máme tu participáciu na vysokej úrovni, na úrovni ministerstiev. Samozrejme, že sme tiež prizvali parlament, jednotlivé ďalšie e, inštancie. Očakávame, že inauguračné stretnutie bude určitým nastavením pracovného programu, kde to bude trošku konkrétnejšie v decembri tohto roka. Toto v podstate je organizačná štruktúra, kde je štruktúra riadenia, kde sú členské krajiny spojené s environmentálnymi sieťami. To je kľúčom k práci v teréne, kde sa spája input k všetkým krokom a my by sme radi mali pracovné skupiny a workshopy, ktoré pomôžu rozvinúť tie zamýšľané kroky. To nám umožní veľmi zacielenú výmenu na vysokej úrovni, napríklad pokiaľ ide o, o skupinu Aarhus a tak ďalej. Samozrejme, takisto expertné skupiny v osobitných poliach napríklad spravovanie odpadu, odpadových vôd, príroda a tak ďalej. To v podstate na úvod asi tak všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme za prezentáciu. Kolegovia, chceli by ste pohovoriť, položiť otázky? sa páči, kolegyňa. Dobrá prezentácia, ale vrátim sa k téme, o ktorom som už hovorila, napríklad. Dobre, že sa dejú tieto veci, ale práve pri odpadových vodách napríklad. Je to dôležité u nemocníc, Hovoríte, že nákladné sú alternatívy. Nemáme nástroje, e, hoci máme čísla, ktoré vedú k obavám. Kedy, od akej hranice začneme proti niečomu konať? Tvrdíme, že u polnohospodárov už konáme, ale práve napríklad v tej oblasti tých nemocníc takisto. Pani Grostet. Nebudem hovoriť o vode, ale o, vzd- o vzduši. Ku koncu januára komisia e, zvolala 9 e, e, krajín, aj Francúzsko, na stretnutie, tak povediať, z poslednej možnosti. A ak sa nemýlim, tieto štáty mali asi dva týždne na vieryhodný plán s cieľom zníženia prítomnosti e, jemných častíc v atmosfére. A chcela by som vedieť, kde sa teraz nachádzame. Či tie jednotlivé kroky sú účinné, či sa dosiahol pokrok, pretože je pravda, že keď sa spoja členské krajiny a povie sa im, že máte 10 dní na výhodné kroky, nie je to vždy jednoduché. Ja by som rada vedela, kde sa tu nachádzame. Či dnes sa to dá povedať. Florenc. Mohol by som prehrávať platňu, ktorú som tu už povedal pred 20 rokmi. Radostne si vypočujem vždy návrhy komisie, čo všetko chcú lep- robiť lepšie. Ale čo, čo neurobili členské krajiny. Ja som spoluautorom rámcovej smernice o vode, Predsedničkou rady bola vtedy naša spolková kancelárka. Ale dodnes sa táto smernica u nás neimplementovala, v mojej krajine. Ak som si teda ja prečo si toľko jednoducho, eh, koľko tolerujete eh, Mňa šokuje, že všetci komisári rešpektujú Holandianom to, či je ono, e, Holandianom vynadali, ale niektoré členské krajiny v susedstve ako Nemecko nerobí nič. Mojím cieľom je, aby ste u budúcich legislatív dbali na to, aby sa veci aj presadili. Možno, že nebudú tie štandardy také horibilne vysoké, ale že sú tu krajiny, ktoré po dlhé roky veci jednoducho neimplementujú, a nechcem tu e, začínať spory, tak potom komisia si musí klasť otázku, či si zaslúži meno komisie. Vy ste strážcami zákonov. Vy musíte veci presadovať. Ja veci nemôžem zmeniť ale nerozumiem, čo všetko musia robiť Holandiania a sú ľudia na juhu mojej krajiny, ktoré po dlhé roky veci e, odkladajú. Počkajme, ako to bude vyzerať s liekmi. Nepredstaviteľné, zložité veci. Keď sa pozriem ak si vyjadrím nejaké svoje želanie, prosím, implementujte, prosím, veci. Ďakujeme ešte niekto. I ja dodám otázku. Diskutujete e, prípad od prípadu s členskými krajinami o ich riadení veci v jednotlivých sektoroch, ako ukázala naša predošlá diskusia, niekedy je tu nedostatok e, správneho riadenia. Pýtam sa, či je to vlastne súčasťou vašej agendy. Teraz má slovo zasa komisia. Ďakujem. Obávam sa, že nemôžem zodpovedať špecifické otázky týkajúce sa ovzdušia alebo vody. Avšak pokúsim sa odpovedať na otázku týkajúcu sa procesu riadenia pre náš akčný plán. Jedna z vecí, ktoré sa vyvíjajú rámec e, hodnotenia, hodnotiaci rámec. Máme tu prvú edíciu, e, e, kde v kapitole 5 sú indikátory o riadení. Teraz ďalej chceme rozšíriť a ďalej prepracovať tieto indikátory cieľom rozšíriť piatu kapitolu, aby sme mali holistickejšie zachytenie situácie s riadením v členských krajinách. Toto bolo pre, tak, ako to bolo prezentované členským krajinám na zasadnutiach fóra a tiež bolo to uvítané. Už tak veríme, že v tomto spoločnom úsilí sa nám podarí v ďalšom kole v roku 2019 odprezentovať plnohodnotnejší pohľad na to, ako to riadenie funguje v členských krajinách. Je to samozrejme proces, ktorý sa spustil a postupne sa bude zlepšovať, ale veríme, že bude mať integrovanejšie e, vedomosti i krajinské dáta pre tie výzvy v rámci členských krajín v roku 2018. Ďakujem. Ďakujeme. E, otázky týkajúce sa ovzdušia a vody zostali nezodpovedané. Môžete to však určite povedať kolegom, aby kolegovia dostali odpoveď z komisie ich otázkam. Tým sme tento bod uzavreli a prejdeme k ďalšiemu v našom programe. Výmena názorov v strednodomej revízii budúcnosť programu zdravia. riaditeľ riaditeľstva eh, Sante. Eh, nech sa páči, už krátka prezentácia. Ďakujem. Informácie k evaluácii a potom budúcnosť, budúce plány komisie. Evaluačná správa bola eh, prezentovaná parlamentu a rade 11 novembra tu boli odporúčania na základe externej štúdie z mája 2016 až mája 2017. Závery tejto štúdie majú zlepšiť implementáciu toho programu Health v rokoch 2018 až 2020. Týka sa to i obdobia po 2020 Tretí program pre zdravie je finančným nástrojom na koordináciu politík na úrovni EÚ. Ide o doplnenie podpory a pridaná hodnota, zlepšenie e zdravia Európanov, vyváženie nerovností s cieľom podporiť zdravie, chrániť Európanov pred hrozbami cezhraničnými, prispieť udržateľnému zdravotnému systému a uľahčiť prístup k lepšiemu a bezpečnému zdravotnému e, systému. To strednodobé vyhodnotenie sa týka prvých troch rokov s cieľom posúdiť plnenie cieľov, keďže väčšina krokov presahovala to obdobie troch rokov Tie výsledky budú disponibilné až ku koncu tohto roka. Hlavné úspechy vytvárajú 24 európskych referenčných sietí. Napríklad teraz sa testujú pre e, e, výnimočné choroby. Ide o to reagovať na vypuknutia napríklad eboli, ziky. Tiež ide o prispätie e, k migračnej politike, aby členské krajiny mohli reagovať na zdravotné potreby utečencov a migrantov a tiež tréning, zaškolovanie hraničného personálu. Tiež výmena skúsenosti, napríklad znižovanie škodlivých účinkov e, alkoholu, ďalej prevenčné programy napríklad pre HIV AIDS a legislatíva EU k lekárským pomôckam, rôzne ďalšie aktivity sieťové a tiež sme podporili prácu s OECD a s Európskym observatóriom pre zdravotné politiky, kde by bola séria správ na úrovni EÚ a tiež na pre 28 členských krajín uverejnené v novembri 2016 a 2017. To bude taký výročn, výročná práca. Príjmame určité opatrenia na zjednodušenie, aby ľudia mohli e, spravovať elektronicky e, granty, aby sa zjednodušili finančné pravidlá. Nový program má strategickejší pohľad na strednodobú perspektívu a e, demonstruje sa ako efektívny manažerský nástroj pokrývajúci nečakané e, e, vypoknutia, napríklad migračná kríza alebo ebola, utečenecká kríza. Zvyšné programové obdobie by malo zostať zamerané na posilnenie úsilia dosahovať pridanú európsku hodnotu a zabezpečovať zvyšovanie signifikovaných pozitívnych výsledkov spolu s ďalšími nástrojmi. Táto správa je založená na prieskumoch vykonaných vo všetkých členských krajinách a v národných fokálnych jednotkách rovnako prebehli verejné konzultácie, ktoré dostali 130 príspevkov. Má tu veľká podpora pre pokračujúce aktivity EU v oblasti zdravia. 97 respondentov sa zhodla, že spolupráca EU v oblasti zdravia je dôležitá a mala by byť udržaná. Môžem povedať pár slov o budúcich, pro, budúcom, budúcich programoch a perspektívach po ukončení súčasného programu. No a hovoríme o tom, ako najlepšie formulovať programy na zlepšenie ich flexibility, koherentnosti a zvýšenie synergických efektov a najlepšie využitie zjednodušenie. Budúce investície do zdravia musia byť čo najviac zamerané s ohľadom na obmedzenie rozpočtu. Treba vyvinúť maximálnu snahu na posilnenie opatrení na dosiahnutie čo najvyššej prídanej hodnoty aby sme na zlepšenie spolupráce so všetkými programmi EÚ, čo je súčasťou našej vízie dosahovania hlavných priorít a cieľov na umožnenie, aby členské štáty inteligentne investovali. Tiež chceme zvýšiť výsledky pre spoluprácu a ďalšie finančné nástroje EÚ a budeme prepojenie medzi zdravotníckými programmi a agendou politickou agendou Európskej komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nejakí kolegovia by sa chceli vyjadriť? Nie. E, ako prvá dostane slova, slovo pani Grostet, naša spravodajkynia o súčasnom zdravotnom programe. Takže vy ako prvá nás budete informovať o vašich výsledkoch. Ďakujem pekne, pani predsednička. No áno, je pravda, že tento tretí program, rozpočet 50 miliónov eur. Eh, je tu o znižovanie nerovnosti politikou zdravia v 27 členských štátoch, avšak je to program, ktorý je užitočný na to, aby podporil naše ciele v oblasti zdravia. No, ja myslím, že treba vytvoriť európske referenčné siete a eh, ich eh, budovanie musí byť zrýchlenie. Za bežných okolností už túto otázku by sme mali mať eh, zodpovedanú. Nie, tiež myslím na návrh eh, komisie, ktorý sa týka hodnotenia lekárskych technológií a ktorý predpokladá, že budúce aktivity komisie v tejto oblasti budú čiastočne financovanie z programu Zdravie. Ak chceme, aby táto spolupráca bola naozaj účinná, je zásadné, aby sme jej dali nevyhnutné prostriedky finančné. Čila som o rozpočtových obmedzeniach, čo ma znepokojilo, no a tiež eh, o možných návrhoch komisie na budúcný VFR. Ja, sa nepáči, že program eh, zdravie sa môže stať nejakou podkategóriou globálnejšieho programu pod názvom eh, program pre jednotný trh E, po kapitole mm, mm, bezpečnosť potravín, e, zdravie ľudí, e, zvierat a rastlín. No ale to tretí program pre zdravie sa mal zamerať na, na zdravie pre rasta, ale mne sa nepáči, že ten, táto stratégia prepája program zdravie a dáva to až do druhej línie, e, stáva sa neviditeľným prakticky a nepochopiteľným pre našich občanov. Zdravie sa týka všetkých občanov Európy a ich každodenného života. Jednotný trh už tak nie. Ja myslím, že treba rozlišovať e, že ten program e, pre zdravie sa nestratí medzi ľudským zdravím, zdravím rastlín a zvierat. Ja som za program e, pre zdravie, ktorý bude e, jasne oddelený, bude mať svoju časť v rámci budúceho VFR. Ja dúfam, že komisia podporí tento návrh. V každom prípade požiadam všetkých kolegov, ktorí sa zaoberajú otázkami zdravia, Zdravie to je skutočne jedna z oblastí, kde sa dá ukázať pridaná hodnota Európskej únie. A to e, oslovi našich občanov, myslím, že rok pred e, voľbami nesmieme túto otázku zanebávať. Ja v každom prípade budem bojovať z plných síl a v každom prípade budem presvedčať kolegov, pretože čím viac nás bude, tým viac dosiahneme. Ďakujem pekne, pani Grostet. No a teraz spolupredseda e, pracovnej skupiny podpredsedovia skupiny, pracovnej skupiny pre zdravie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja v podstate môžem dodať iba toľko, čo povedali predrečníci. Ja mám veľké obavy z toho, čo tu zaznelo, pretože myslím, že to, čo práve povedala kolegyňa, to je niečo, čo sa dá len tak ignorovať. Vy ste poukázali na to, že program sa možno tak stratí medzi natradenými aspektami vnútorného trhu a zdá sa, že tu je zámer, ten program by sa mal úplne stratiť. No a ja neviem, či v konečnom dôsledku tak bude, ale keď sa nad tým zamyslíme, tak je dôležité, aby aj generálne riaditeľstvo pre zdravie e, v rámci budúcej komisie, nevie, či to bude alebo nie, no, či vôbec bude takéto generálne riaditeľstvo, ale uh, problematika zdravia je veľmi dôležitá na, v Európe, má to jasnú pridanú hodnotu v eh, Európe a národné kompetencie eh, také, aké sú, treba, aby to pokračovalo na európskej úrovni a je dôležité, aby eh, bolo podporený každý aspekt zdravia. Preto musíme spolupracovať na európskej úrovni. Rozpočtový prístup pre tento návrh vypadáva z tohto programu. To je zvláštne, ale ten program, ako sa o ňom hovorilo, z hľadiska vízie Európskej únie, treba hľadať konkrétne riešenia a tie riešenia, ktoré sú e, nevyhnutné, zdá sa, že program nebude financovať. A preto ma to veľmi znepokojuje. Hlavne, čo sa týka finančného rámca, ste tiež povedali, Európske referenčné siete tiež nemajú správny prístup. No a ja to poviem ešte raz, a mám obrovské obavy, hlavne preto, že sú to programy, ktoré sú mimoriadne dôležité pre európskych občanov a ja myslím, že je to rovnako dôležité pre hospodárstvo a aj zdravie a zdravotníctvo. No a čo sa týka VFR, tak minulý týždeň na plene sa hovorilo o rámcovom prístupe, ale Bohužiaľ, o programe pre zdravie sa nehovorí. No a preto chceme jasne byť proti tomuto. Ďakujem pekne. Pán Peterle, áno, ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedníčka, kolegyňa a kolegovia, ja úplne súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi v tom, že by bolo veľmi nesprávne a chybné ak by sme zdraviu dali nejaký štatus dodatkov ostatných politických oblastí a úloh. Ja myslím, že zdravotnícke a zdravotné trendy ukazujú, že zdravie musí byť ústredným bodom integrálnej rozvojovej stratégie Európskej únie. Ja by som ešte rád dodal, že občania, podľa môjho chápania, si želajú vyššiu pridanú hodnotu na európskej úrovni. Ja som dnes zažil, že videl som, že ľahko môžeme pridanú, alebo získať pridanú hodnotu bez zmeny Lisabonskej zmluvy. No, v oblasti zdravia je to v každom prípade možné. No a ja samozrejme súhlasím s kolegyňou Grostet, že ide o veľmi dôležitú, užitočnú úlohu. No a predseda, predsedu Myslím, by som sa rád spýtal, aký, aká je odozva medzi členskými štátmi. Ja som pochopil, že komisia očakáva od štátov viac. Ja sa chcem spýtať, či ide o nejaké veľké rozdiely vo vzťahu členských štátov k Európskej komisii. No, mňa zaujíma, aký je pohľad na reakciu odozvu členských štátov na ponuky Európskej komisie. Nie len v oblasti rakoviny. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Šrajer-Pierik. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja Myslím, že pani Grostet eh, už povedala jasne, niekedy sa hovorí o vnútornom trhu, ale teraz sa hovoríme o ľuďoch. Ide tu o deti, o mladých, ide o rodičov, ide o veľmi dôležité zásadné veci. No a ja si myslím, že práve v tomto výbore sa všetci zhodneme, ale aby to sme to posunuli niekam inám, tak to je nepriateľné ja by som bola... Ja by som tiež rada vedela od komisie, ako, čo s tým môžeme robiť. Ešte jedna vec. Lekárnici v Holandsku už nemajú dostatok liekov a ľudia sa pýtajú, čo, čo, čo sa robí v Európe, čo sa deje. To sa ignoruje. No a ja myslím, že to nie je Európa, to nie je ani výbor Envy u nás musí zdravie zohľadať dôležitú úlohu. Ďakujem pekne, pán Zoríňo. Ďakujem pekne, pani predsednička. V máji minulého roka som položil komisii otázku a vzala z slabej harmonizácie politiky očkovania v členských štátoch. Ako pýtal som sa, čo chce komisia urobiť, aby podporila takúto harmonizáciu. Čom uznáva, že je to hlavná zodpovednosť každého členského štátu. No a chceli dosiahnuť túto harmonizáciu a zlepšiť vakcináciu a očkovanie v našich krajinách. V ktorých prípadoch by to mohlo byť povinné, Mohli by sme mať všeobecnú politiku pre očkovanie. Zdá sa, že sú rozdiely v politikách v jednotlivých členských štátoch. No a teraz zistujeme, že program, no teraz hovorím o programe pre zdravie, dúfam, že budú spolufinancované opatrenia na rozšírenie očkovania, ako aj štúdii o ich výhodách a prínosoch. Toto je veľmi dôležité v našej krajine. Ja chcem spýtať komisie, aké špecifické opatrenia príjmu ako súčasť tohto programu a čo plánujete na to, aby ste šírili osvetu a vzdelávanie o očkovaniach a ďalej, ak to chcete zlepšiť komunikáciu o výhodách a nevýhodách a to bude spoločná logistická platforma, ktorá umožní šírenie informácií o očkovaní v členských štátoch. Ďakujem pekne. Želal by si ešte niekto slovo? Ak nie, tak slovo dostane pán Ren na odpovede. Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka tých rôznych bodov, tak Európska referenčná sieť siete už boli vytvorené a my sa teraz e, zaoberáme tým, ako rozšíriť e, krytie európskych referenčných sietí za podmienkou, že tie existujúce siete budú fungovať dobre, takže nechceme siete rozširovať príliš ďaleko. Keď tie, čo sme vytvorili, nebudú dobre fungovať. No a na to treba vytvoriť e, dôležité IT nástroje. No Čiže je to proces postupný, ale už je veľkým procesom, že sme vytvorili tie 24 sieti a musíme na stabilnom základe sa zaoberať možnosťou ich, ich rozšírenia, že to stále a, hodnotíme. No a technologické hodnotenie to sa týka návrhu, o ktorom bude sa hovoriť čoskoro, no ale dovolte mi zareagovať na niektoré otázky o budúcnosti, dokonca v tomto momente 30-50% programov eh, je venovaných legislatíve, čiže je dobré hovoriť o subsidiarite, o tom, že zdravie je zodpovednosť členských štátov a 30-50% existujúcich programov a prostriedkov podporu európsku legislatívu. Eh, príklad je legislatíva o tabaku, farmaceutikách, e, krvi, orgánoch, vláknach a bunkách a cezhraničných zdravotných rizikách. Takže program pre zdravie žen zajišťuje, aby spolupráca medzi členskými štátmi v oblasti zdravia dobre fungovala. A nesmie zabudnúť na smernicu o cezhraničnom, cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Takže vidíte, že už v súčasnom rozpočte 30-50 podporuje európsku legislatívu. Takže myslím, že to je veľmi dobre zakotvené v európskej pridanej hodnote a podpore implementácie, koherentnom prístupu na úrovni EÚ. Čo sa týka otázky, ktorú položil pán Peterle, podpore, ktorú dávame v výmene najlepších a overených postupov, ak som to správne pochopil, to je proces, ktorý bol vytvorený na podporu implementácie cieľov udržateľného rozvoja. lebo to komisia a členské štáty. Takže komisia a členské štáty sa dohodli na držateľnom cieľ rozvoja hlavne 3, ktorý znižuje záťaž chronické prenosné choroby a v komisii prebieha diskusia, ktorá umožňuje členským štátom v rámci programu pre zdravie hodnotiť existujúce vrané postupy a ich posilnenie, no a nehovorím, ja to mám v programe pre zdravie, ale v ostatných ja dve, dva príklady, ktoré môžem uviesť z hľadiska dobrých postupov, ktoré členské štáty, tak patrí sem zavedenie programov pre screening na rakovinu, čo to je dobrovoľný proces, ktorý na ktorom sa dohodli členské štáty. No a druhým je zavedenie telesné aktivity na predpis od všeobecného doktoranda. Takže pôjdete eh, k všeobecnému lekárovi, ak máte problém s nadvahou alebo iným, iný zdravotný problém, tak doktor vám môže eh, predpísať telesnú aktivitu. Takže toto sú dva príklady Tretia obava sa týka očkovaní. Znelo tu otázku o harmonizácii a očkovaní. Hm, položil pán Zorinio. Komisia, tak ako oznámil predseda komisie Juncker, tak v nadchádzajúcich mesiacoch plánujeme návrh iniciatívy pre očkovanie populácie bude sem patriť, je ochota nechať očkovať, ale tiež otázka dodávanie očkovacích látok. Pretože máme problém so zaistením kontinuity dodávky a s nedostatkom niektorých očkovacích látok. Tiež je zdieľanie údajov, farmakovigilancia a ďalších. Tiež som hovoril reakcii na rovnakú otázku že komisia púšťa spoločné opatrenie vedením Francúzska za účasti 20 členských štátov. Bude to spustené v septembri tohto roka a posilňuje to spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti očkovacej politiky. No a na záver, čo sa týka očkovania, dohoda o spoločnom obstarávaní. No a táto dohoda o spoločnom obstarávaní už bola použitá pre antitoxín botulizmus. Táto pandemická očkovacia látka už sa není od 19 látok. To znamená, že členské štáty nebudú musieť rokovať jeden po druhom o dodávkach pandemické vakcíny, ale komisia s 19 členskými štátmi zorganizovala spoločné obstarávanie pre pandemickú vakcínu a to momentálne beží. Takže v týchto troch oblastiach komisia navrhuje budúcu iniciatívu, ale tiež používam existujúce programy na spustenie spoločných aktív medzi členskými štátmi pod vedením Francúzska a máme dohodu o spoločnom obstarávaní. To je prvýkrát, keď sme vôbec nakúpili takúto vysok, takýto vysoký počet očkovacej látky na úrovni EÚ. No a teraz prejdem poslednému bodu o budúcom financovaní možnosti financovania, samozrejme, VFR komisia neprijala. Je, hovorí sa o mnohých eh, detailoch, ale my sa v miere zaoberáme týmito diskusiami. Jedna z vecí, ktorú som chcel povedať, že komisia chce vyskúšať, zracionalizovať množstvo programov, ktoré momentálne máme. A tých je naozaj veľký počet. My sa snažíme, snažíme ich združiť z do väčších e, klastrov týkajúcich sa oblasti práce. To by malo viacero prínosov, prostriedky by sa tak dali ľahšie presúvať medzi jednotlivými e, e, komponentmi týchto klastrov. uvediem príklad v súvislosti s migračnou krízou. Vtedy sme mali veľké problémy presunúť prostriedky z jednej e, e, časti budovy do druhej, z jedného programu do druhého. A to je taký aktuálny príklad, aké je to ťažké, keď financie sú viazané v individuálnych malých programoch, aké je ťažké ich presúvať. E, E, preto sa komisia zaoberá možnosťou vytvoriť synergie medzi jednotlivými e, programami, čo nutne neznamená, e, že profily týchto programov by zmizli. Jednoducho ide iba o to, aby hm, sme tu vytvorili väčšie skupiny. Ide iba o odlišnú štruktúru rozpočtu. A, teda keď sme vytvárali návrh nového, keby vytvárali návrh nového vianočného finančného rámca, e, toto je určite niečo, o čom e, budeme priamo rokovať. Viac e, toho teraz nemôžem povedať, pretože ešte sa návrhy formujú. Ďakujem za vysvetlenia. Nie som presvedčená, bohužiaľ by som rada to videla tak, aby bola možnosť e, povin, povinne zjednodušovať veci technicky byrokratické. Ale tu hovoríme o politike s veľkým P v tom peknom zmysle slova ukázať našim občanom, že zdravotná politika na úrovni EU to, že niečo predstavuje. Vieme, že sú to členské krajiny, ktoré sú tu suverenné, pokiaľ ide o túto politiku. Ale ak nebude Európa na to, aby sa pohli členské krajiny, tak sa neudeje nič. Potom budú obeťami práve európsky občania, ktorí budú obeťami. Nechcela by som, aby sme tu mali uh, uh, nadpis bezpeč, zabezpečenie potravín, ale aj tady toto musí smerovať. Chcela by som, aby sme E, mali orgány komisie, aby sme mali určitý klaster, aby sme mohli jednoduchšie e, spojiť e, rozpočtové linky. Ale ak zrušíme jednotlivé linky v prospech ďalšej a rozpočtové linky nesúhlasím a takisto kolegovia bojujeme po dlhé roky aby to bola zdravotná politika na rovni EÚ, aby tu bola táto, ten e, výbor e, zdravie a životné prostredie v zdanom období boli mnohí proti tomu slovu zdravie. Každých 5 rokov sa spochybňuje európska politika zdravotníctva. Ak obč- poslanci tu nemajú chrániť občanov, tak to ešte iný. Je to otázka politiky. Vy nám hovoríte veľmi zaujímavé veci. Treba to však posunúť. Máme tu komisára, ktorý je veľmi entuziastický, ale je frustrovaný, lebo nemá prostriedky, pretože musí posúvať tieto otázky, takže ja vám poviem, že tento výbor, e, chceme sa posunúť a povedzme komisii, že nám to už stačilo. Well, um, thank you very much. So... Ďakujem veľmi pekne. Toto uh, uzatvára našu dnešnú diskusiu uh, v takomto pozitívnom duchu. Samozrejme, všetci súhlasíme, že sa musíme plne zasadzovať za túto myšlienku v našom, napríklad nášho výboru. Kolegovia, e, toto e, uzatvára našu dnešnú e, prácu. Pokračujeme zajtra s stretnutím koordinátorov a neskôr hlasovaním od 10.30.